rokovacieho poriadku boli predložené predsedovi alebo budú predložené novému predsedovi. Kolegovia, oznamujem vám, že všetky akty týkajúce sa oznámenia voľby poslancov podľa článku 183 rokovacieho poriadku budú predložené výboru zriadenému na práve takýto účel. Chcem vám pripomenúť, že poslanci, eh, ktorým bolo oznámené zvolenie do Európskeho parlamentu pred prevzatím svojho mandátu podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku, musia odozdať eh, písomné vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiaden úrad, ktorý by eh, podľa článku 7 predpisu o zavedení všeobecných právnych volieb do Európskeho parlamentu nebolo zlučiteľné s vykonaním mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Ak poslanec takéto vyhlásenie odovzdal podľa článku 3 odsek barokovacieho poriadku, sa môže zúčastňovať na zasadnutiach Európskeho parlamentu a jeho orgánov s plnými právami, pokiaľ jeho mandát ešte nebol overený alebo nebol napadnutý. Vyzývam 11 poslancov, ktorí zatiaľ ešte nepodpísali takéto vyhlásenie o nezlučiteľnosti aby to čo možno najskôr urobili. Dnes ráno podľa ústavy nášho rokovacieho poriadku musíme pristúpiť k voľ-